po voľbách. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, poprosím vás, aby ste sa postavili pri príležitosti európskej hymny. Liebe Kolleginnen Drahé kolegyne, drahí kolegovia, srdečne vás vítam na prvom zasadnutí Európskeho parlamentu po voľbách. Všetkým vám gratulujem, novozvoleným kolegyňam a kolegom, ako aj tým, ktorí boli zvolení do Európskeho parlamentu poprvýkrát o niečo menej než polovica z tých 736 poslancov bola zvolená do Európskeho parlamentu poprvýkrát. Mimoriadne ma teší, že 35 poslancov sú ženy. Je to najvyšší podiel žien v histórii Európskeho parlamentu. 117 170 miliónov občanov sa zúčastnili európskych volieb a vaša, naša práca, kolegyne, kolegovia,